právnych aktov sú v zápisnici tejto e, schôdze a budú tam zverejnené. Teraz e, prejdeme k schváleniu programu na tento týždeň.